Då så öppnar jag det här sammanträdet och eh, hälsar alla hjärtligt välkomna. Och eh, punkten Så, Začneme s našou schôdzou. Všetkých vás to srdečne vítam. Prvý bod na programe bola schôdza koordinátorov. Toto sme už absolvovali. Prejdeme preto k bodu 2. A tým je schválenie nášho dnešného programu. Práve som sa dozvedel, že to nie je tretina, ale štvrtina, teda 9 poslancov, aby sme mali kvórum. Teda je nás naozaj dosť. Teraz sa prejdeme späť do švedštiny, ak dovolíte. Takže bod doba schválenie programu. Program považujeme týmto za schválený. Ďalej bod 3 oznámenia predsedu. Nemáme žiadne mimoriadne oznámenia. Bod 4 oznámenia predsedajúceho o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori. Máme tu taktiež zápisnicu z 3. oktobra tohto roka. Ak sú nejaké námetky k tejto zápisnici, prosím, informujte nás. Ak nie, budeme považovať zápisnicu za schválenú. A týmto sa dostávame k bodu 5. Malý moment, prosím. Ide teda o plán Európskej únie na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Budeme hlasovať, ale ešte predtým, ako začneme hlasovať, ja chcel by som dať slovo pani Klivety, ktorá je spravodajkyňou. Tam by som chcela pripomenúť kole- všetkým kolegom, že v roku 2012 Európsky parlament vypracoval spoločné uznesenie o boji proti homofóbii a bol to výsledok práce všetkých politických skupín, pretože je dôležité mať to na pamäti. Pred rokom sa teda všetky politické skupiny tu v parlamente rozhodli podporiť toto uznesenie, ktoré tu mám teraz pred sebou. A všetci o ne veľmi dobre viete. Správa, o ktorej dnes hlasujeme, je E, vypracovaná v nadväznosti na toto rozhodnutie všetkých politických skupín. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme za túto poznámku. Teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. E, Pozmeňte návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 4, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté 5, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 6, kto je za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté ďalej pozrieť návrh 10, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 11 a 12, tie sú rovnaké a je to hlasovanie v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, Zdržali sa prijaté druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 14. Hlasovanie v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté Kompromis 2, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 18, e, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 19, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté kompromis 3 za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej. Pozmeňovací návrh. Pardon, kompromis 4. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Ďalej 27, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 28, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 29 hlasovanie v štyroch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Tretia časť, to je za? Proti, zdržali sa prijaté. Štvrtá časť, to je za? Proti, zdržali sa prijaté. 30, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 1, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté 2, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom takto upravenom uznesení. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. And the vote is closed. Konec hlasovania. Správa bola jednoznačne prijatá. Pridáme však aj tých, ktorí nemali hlasovacie kartičky. Plážiláme spravodajkyni. 12 hlasov bolo za, 2 proti. A pani Bár zahlasovala proti, takže je to 12 za, 3 proti. Okej, då går vi vidare eh, på dagordningen och då har vi... Eh, Môžeme pokračovať v našom programe. Prosím, eh, utište sa. Prosím vás. Tak, aby sme mohli pokračovať v práci. Prejdeme k bodu 6. Ide o rovnosť žien a mužov v Európskej únii. Dávam slovo spravodajke Nebani Zuber, nech sa páči. Eh, Brigáda. Eh, boa tarde a todos. Ďakujem pekne. Dobrý deň všetkým. Chcela by som na úvod povedať, že vzhľadom na priestor, ktorý je k dispozícii, čo sa týka rozsahu tejto správy. Museli sme sa držať istých obmedzení v formulácii otázok rodovej rovnosti. Takže viacero tém sme museli tým pádom vypustiť. Som si však istá, že pozmeňovacie návrhy to veľmi dobre doplnia. Keď hovoríme o rodovej rovnosti v roku 2012, hovoríme o roku, v ktorom v mnohých členských štátoch došlo k veľmi závažným politickým opatreniam, ktoré sa často nazývajú takým zastrešujúcim pojmom úsporné opatrenia vo viacerých krajinách. Bolo potrebné konsolidovať tieto opatrenia boli dokonca ešte zosilnené a minimálne tri členské štáty v EU boli predmetom zásahu Medzinárodného menového fondu Európskej únie vo forme trojky. Vzhľadom na to sme považovali za mimoriadne dôležité sústrediť sa na sociálne dopady tohto ekonomického úpadku rodín a tým pádom aj žien. Na toto sme sa teda zamerali na zvyšujúcu za chudobu, vylúčenie zo spoločnosti, taktiež čoraz viac detí, ktoré sú vystavené riziku chudoby. Keďže ženy sú práve tie, ktoré sú najčastejšie postihované takýmito fenoménmi, sústredili sme sa predovšetkým na ne. Taktiež je tu situácie, v ktorej sa čoraz viac horšujú pracovné podmienky, pretože sa znižuje miera flexibility na pracovnom trhu a taktiež e, s tým súvisia problém nezamestnanosti. Aj to e, vytvára veľký tlak na pracovné podmienky. Teda zvýšila sa miera e, čiastočných pracovných úväzkov. Ako viete, týka sa to predovšetkým žien napríklad práca na čiastočný úvezok je samozrejme odmenená nižšou mzdou. Ďalej, čo sa týka novej flexibility v pracovnom čase a legislatíva, ktorá prináša väčšiu mieru flexibility pracovného času, respektíve zvyšuje túto flexibilitu, to samozrejme stiažuje možnosti žien zosúľadiť ich eh, rodinný a profesionálny život. Aj toto je teda téma, ktorá súvisí s rodovou rovnosťou. A tento rok, eh, v apríli 2012, sa vypracovalo memorandum o porozumení medzi EÚ a OSN, v ktorom tieto dve inštitúcie sa zaviazali dodržiavať programy a zabezpečiť, aby národné rozpočty boli primerané na plnenie záväzkov v oblasti rodovej rovnosti. Odkedy bolo toto memorandum podpísané v roku 2012, zatiaľ sa v praxi neaplikovalo. Taktiež tu spomíname na viacerých miestach e, otázky rovnosti v mzdách, e, taktiež v kolektívnom vyjednávaní je potrebné posilniť a zachovať rovnosť aj na úrovni miest, respektíve znižovať nerovnosti v mzdovom odmenovaní. A taktiež je tu nerovnosť v službách verejného zdravia. A to má samozrejme za následok to, že ženy nemajú prístup k službám zdravotníckej starostlivosti, najmä čo sa týka služieb sexuálneho reprodučného zdravia. Okrem toho, tu spomíname rovnosť eh, aj v účasti na politickom živote a na celkovom eh, v spoločnosti, keďže ženy musia o mnoho viac organizovať svoje životy, musia mať napríklad e, až e, dve rôzne zamestnania, nemajú e, potom dostatok času venovať sa iným spoločenským činnostiam, pretože ešte sa musia starať aj o rodinu. Myslíme si, že to veľmi výrazne obmedzuje ich možnosť napríklad podielať sa na činnosti rôznych združení, asociácií a taktiež na politickom živote, najmä čo sa týka žien. z chudobnejších častí spoločnosti. Taktiež došlo k zvýšenej miere prostitúcii, obchodovaniu so ženami, taktiež sexuálneho zneužívania žien je viac a taktiež sa zvýšila um, ekonomická závislosť žien veľmi často sú závislé na osobách, ktoré ich zneužívajú, utlačajú a nedokážu sa oslobodiť z tejto situácie. Niektoré údaje naznačujú, že všetky podporné služby ženám, ktoré sú obeťami násilia. Všetky mimovládky, asociácie utrpeli podľa prieskumov v roku 2012 sa ukazuje, že tieto služby e, sú veľmi ohrozené. Taktiež, čo sa týka rôznych útočísk a, a rôznych pomocných služieb e, ženám, ktoré sú obeťami násilia. Aj toto všetko je obmedzené. Sú aj mnohé iné otázky, ktorým sa chceme venovať. Toto sú však témy, na ktoré sme sa sústredili, ktoré sme vybrali. Snažíme sa teraz eh, viesť aktívnu výmenu názorov o týchto témach a taktiež eh, organizujeme, máme v pláne zorganizovať eh, schôdzu tenových spravodajcov v januári. A tam sa potom stanoví lehota na pozmeňovací návrhy. Ďakujeme pekne. Teraz otváram diskusiu. Nech sa páči. Pani Corneliseny prvá. Wasn't expecting that. E, nečakala som to ešte. Ďakujem veľmi pekne. A e, ďakujem pani Zuber za jej návrh ako vždy je to samozrejme jedna z tých najzložitejších, najkomplexnejších tém a je veľmi ťažké všetko zahrnúť do správy a do návrhu správy, takže je potrebné e, vniesť e, isté podmezujúce návrhy. Ďakujem za kavu a, a dúfam, že sa predovšetkým zdôrazní potreba legislatívneho E, konania. My sme v rámci tohto e, volebného obdobia chceli, aby bola prijatá legislatíva o mzdovej medzere, o e, rodičovskej dovolenke, otcovskej dovolenke, det, dovolenke deti. A samozrejme tieto návrhy sú desi zablokované, ale aspoň dúfam, že sa veci hýbu dopredu. V každom prípade treba posilniť tieto aspekty správy. Myslím si, že ešte stále sú tu isté legislatívne medzery, ktoré treba vyplniť a ďalej, e, dosť ma prekvapuje, že sa tu nehovorí dostatočne o rovnakom zastúpení pri politickom e, v rozhodovaní s tým, že sa blížia voľby a myslím si, že by bolo dobre, keby sme vyzvali politické strany, aby predložili e, rodovo vyvážené kandidátky za svoje krajiny, aby sme mali aj rodovo vyváženú Európsku komisiu. A potom e, predložíme v tomto smere isté pozmenujúce návrhy. Ďalšia oblasť, ktorá by podľa mňa mala e, dostať viac pozornosti, to je rod vo vzťahu k hospodárskému riadeniu. My sme začali hovoriť o sociálnej dimenzii EMU, hovorili sme o sociálnej hodnotiacej tabulke a napokon je potrebné naozaj venovať pozornosť aj tomu, aby bola rodová otázka takisto riadne zastúpená. Lebo keď hovoríme o nezamestnanosti, chudobe, nerovnosti, tak rozhodne práve rod je veľmi dôležitým aspektom, takže my v tomto smere chceme predložiť návrhy a tešíme sa na diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej e, sa prihlásila pani Bilbao. Dobre popoludne. E, veľmi pekne ďakujem, pán predseda, ďakujem aj e, spravodajkyni. Pokúsim sa neopakovať to, čo sa už povedalo. Myslím si, že keby sme odňali názov tejto, tohto návrhu správy a potom by sme si tú správu prečítali, tak si myslím, že tento názov rodová rovnosť v EÚ by bol, um, uh, neviem, či by to bolo vhodné. Ja súhlasím s textom, uh, ktorý pripravila spravodajkyňa, ale myslím si, že sa príliš uh, zameriava na hospodárske otázky a na účinky, ktoré mali v niektorých európskych krajinách hospodárske opatrenia na ženy a, ale keď čítam tento názov, rovnosť mužov a žien v Európskej únie, Unii, mne to naznačuje, že by bolo potrebné predložiť celoeurópsku iniciatívu, ktorá by mala určitú štruktúru a ktorá by sa mohla aplikovať a byť záväzná pre všetky členské štáty. Ja viem, že ten text musí byť stručný ale e, ja by som e, skôr e, navrhovala hovoriť o nejakom zákone o rovnosti, ktorý by bol aplikovateľný vo všetkých členských štátoch. Samozrejme, máme nejaké e, legislatívne texty, ale ako zabezpečiť tú rovnosť? E, nehovoríme tu o školstve, o tom, ako to robiť prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií, ako máme riešiť otázku rodovo e, poznačeného jazyka. E, mohli by sme napríklad požiadať členské štáty, aby podporili, respektíve ne a aby tejto otázke rodu venovali v <clears throat> pozornosť aj v súvislosti s rodom. Napríklad e, my máme v Baskicku e, predsedu, ktorý má veľký záujem o rovnosť a vždy, keď o čomkoľvek hovorí, vždy hovorí muži a ženi a e, mnohé televízne programy to parodujú, ale v Baskicku teraz ani v jednom verejnom prejave sa nestane, že by sa nespomínali muži aj ženy. Čiže je to istý pokrok. Čiže vzdelávanie, plány koordinac- na koordinácie, používaniu jazyka, poskytovanie služieb. Áno, súhlasím s tým, že máme služby pre starostlivosť o deti, ale musíme mať aj služby pre starostlivosť o starších ľudí a e, musia mať primerané e, úradné hodiny či otváracie hodiny. A takisto v jednotlivých krajinách musia, respektíve existujú isté e, zákony, ktoré sa osvedčili a myslím si, že je potrebné aby sa v našej správe hovorilo, že ženy môžu v podnikoch a v ich správnych radách priniesť e, Eh, inovácie a nové pohľady. Toto sú teda skôr návrhy toho, čo by sme chceli vidieť v celej EÚ a čo by sa mohlo aplikovať vo všetkých členských štátoch. Nerovnosť prináša eh, isté účinky, eh, medzi ktoré patrí aj zneužívanie niektorých opatrení ešte stále existujú členské štáty, ktoré nemajú zákony na ochranu žien a keď hovoríme o rovnosti, prečo nehovoríme aj nielen o ženách, ale aj o mužoch, mužoch v tejto uh, správe, pretože tu existujú isté stereotypy, ale už aj muži hovoria, že tie stereotypy nie sú pre nich e, vhodné alebo správne, že je potrebné tú diskusiu obrátiť skôr na hodnoty a použiť pritom európsky prístup, európsku štruktúru, ktorá by bola uplatniteľná pre všetky členské štáty a bola by pre ne záväzná. Nech sa páči. Podpredsednička požiadala o slovo. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcela zablahoželať blaho, spravodajkyni. Hoci nesúhlasím s tým, že u že časť e, tohto návrhu nie je celkom e, v súlade s e, tým cieľom, lebo my e, to vnímame ako text, text, ktorý sa snaží presadzovať rovnosť medzi mužmi a ženami. To my všetci e, samozrejme si želáme. V niektorých smeroch sa robí, dosahuje pokrok, v niektorých zasa ústup. E, v roku v roku 2007, od roku 2007 možno v niektorých oblastiach hovoriť skôr o ústupe než o pokroku, čo platí dokonca aj pre legislatívu. Máme niektoré pozitívne e, texty, pozitívnu legislatívu, ale máme aj takú legislatívu, ktorá nebola prijatá, pretože zostala zablokovaná v rade. Napríklad, pokiaľ ide o smernicu o materskej dovolenke, si myslím, že e, v tejto oblasti sme boli menej ambiciozní a dosiahli sme menší pokrok, než by bolo žiaduce. E, takisto sa to prejavuje v neprestajnom používaní rodových stereotypov a to nie len v reklame, kde to je veľmi viditeľné, ale aj vo vzdelávaní. V každodennom živote. Tak, ako sa to prejavuje v médiách. A pokiaľ ide o tieto nerovnosti, myslím si, že tieto sa ešte prehlbujú, čo podľa mňa do veľkej miery súvisí s hospodárskym kontextom. Zvyšuje sa aj násilie. Najnovšie štúdie ukazujú, že sa e, rozširuje domáce násilie nielen proti ženám, ale aj proti deťom. Takisto dochádza k prehlbeniu nerovnosti v prístupe k zdravotníckej starostlivosti. Pre ženy je to čoraz ťažšie, najmä pokiaľ ide o sexuálne a reprodukčné zdravie. Nedávno som e, sa stretla s výsledkom štúdie, ktorý je tiež veľmi znepokojujúci a to je e, miera pôrodnosti. E, v štúdii sa uvádza, že ženy by mali radi viac, rady viac detí, ale nemôžu si to dovoliť. A aj to je podľa môjho názoru krok späť. Ženy by mali mať k dispozícii eh, lepšie podmienky na to, aby mali toľko detí, koľko si želajú. Okrem toho sú tu aj ďalšie ukazovatele, kde sa žiaľ situácia nepohla dopredu. A dokonca aj v Európskom parlamente, v parlamente vidíme, že menej pozornosti sa venuje oblasti sociálnych vecí, sociálnej politiky. Našťastie E, pardon, a teraz e, tieto otázky boli ponechané ako si stranov. Európska politická agenda je totiž e, naplnená ekonomickými programami, problémami, ale sociálne veci boli odsunuté, sú niekde odložené stranov. A e, rodová rovnosť takisto bola odsunutá na menej dôležité miesto. Je tu prosím niekto z komisie, kto by chcel povedať niečo na túto tému? Nemáme tu nikoho, alebo chce sa prihlásiť niekto z komisie? Nech sa páči, máte slovo. Donc merci de nous donner l'opportunité de prendre la parole sur Ďakujem za túto možnosť hovoriť o otázke rovnosti medzi mužmi a ženami. V roku 2012 správa e, komisia uverejnila maji 2013 správu o roku 2012. Hovorilo sa predovšetkým o prioritách stratégie rovnosti medzi mužmi a ženami. Obsahuje veci, ktoré považujeme za dôležité, predovšetkým účinky hospodárskej krízy na rovnosť Vidíme, že nerovnosti medzi mužmi a ženami sa zmiernili v posledných piatich rokoch v hospodárskej a sociálnej oblasti, ale nie je to výsledkom zlepšenia postavenia žien, ale rýchlejšieho zhoršovania sa postavenia mužov. Inými slovami, sme svedkami e, takéhoto vyrovnávania sa e, mužov a žien v oblasti zamestnanosti, platov, odmeňovania a chudoby. Napriek tomu ten odstup je ešte stále veľký. Napríklad pokiaľ ide o zamestnanosť, tak je to 16%, ale mladí sú najväčšmi zraniteľní, najväčšmi postihnutí krízov a vieme, že mladé ženy sa s vyššou pravdepodobnosťou ocitajú mimo trhu práce, mimo zamestnania, mimo systému vzdelávania a je, je ich aj menej, ktoré dostávajú verejnú podporu v oblasti zamestnanosti, e, učňovstva a vzdelávania. Čiže tie nerovnosti sú e, viditeľné hneď od vstupu na e, trh práce. Ešte sa prehlbujú v tom momente, keď ženy majú deti a v priebehu ich pracovného života tam sa táto vzdialenosť prehlbuje medzi mužmi a ženami, e, dosahuje 39% a je veľmi vysoká. Čiže tie opatrenia, ktoré existujú na posilnenie účasti žien, na trhu práce, tie sú známe, ide o e, zlepšenie starostlivosti o deti v predškolskom veku, takisto sem platia ďalšie opatrenia, ktoré boli predložené v konkrétnych odporúčaniach adresovaných e, krajinám v rámci Európskeho semestra v roku 2012 a aj v roku 2013. V správe sa hovorí aj o iniciatívach, ktoré existujú na európskej úrovni pre boj proti násiliu na ženách Veľmi dobrá iniciatíva existuje na národnej aj európskej úrovni. V každom prípade sme svedkami toho, že ženy často neúspešne e, používajú tiesňové volanie a že e, služby pre ženy a útulky nie sú vždy k dispozícii. Ale, čiže zostal, urobilo sa veľa, ale ešte stále zostáva veľa, čo musíme urobiť. Til fru Suber, útulky. Ďakujem, nech sa páči ďalší rečník. Najskôr by som chcela pripomenúť výboru, tak ako to povedala predstaviteľka komisie, že tento správa vychádza z analýzy e, komisie o rodovej rovnosti v roku 2012, takže nadvezuje na text komisie. E, tá štruktúra je podobná. Naša analýza je v podstate e, rovnaká s drobnými rozdielmi a veľa z tých výsledkov je spojených s, spojených s diagnózou. Myslím, že tu máme Larsonov e, návrh a táto bude vždy dôležitá. V súvislosti s kontextom tejto správy ako som už povedala, z, kvôli obmedzenému priestoru som nemohla zapracovať všetko. Určite je to teraz kompletnejšie a to sa bude ešte, to bude ešte pokračovať. Ale samotná správa komisie uprednostňuje ekonomické otázky a myslím si, že v súčasnosti toto bol prístup, ktorý bol správny. mojej správe e, som bola zrejme do veľkej miery ovplyvnená kontextom, v ktorom žijem. Všetci budeme týmto trpieť, pretože nerovnosť v Európskej únii je odlišná v každej krajine a v rámci každej krajiny. Všetci sme jej predmetom. Ale jedna vec, s ktorou zrejme budeme všetci súhlasiť, je taká, že ak pred 11 rokmi sme hovorili o rozličných eh, druhoch nárokov pre ženy, týkali sa eh, vnímania a fóriem správania. Dnes ale sme sa posunuli naspäť kedy všet, mnohé ženy e, cítia, že ich existenčné, základné existenčné e, požiadavky sú ohrozené. Tomu sa nemôžeme e, vyhýbať. Máme takýto problém a musíme ho zdôrazniť. Samozrejme, že môžeme hovoriť aj e, o pozmeňujúcich návrhoch a rada ich e, príjmem. Ďakujem pekne. Teraz časový harmonogram. Termín prekladania pozmeňujúcich návrhov je 18. december do poludnia a diskutovať e, o týchto návrhoch budeme 22. a 23. januára a Vtedy sa možno bude aj hlasovať. Domnievame sa, že sa to dostane do pléna e, v marci 12. až 13. Takže tým sa dostávame na koniec bodu číslo 6, teraz bod číslo 7, sexuálne vykoristovania, prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť. E, slovo má pani Hannibal. Ďakujem. Bohužiaľ bez mikrofónu. Som veľmi rada, že môžem predstaviť túto správu. Je Dobre poznamenať, že Národné zhromaždenie vo Francúzsku schválilo návrh zákona, kde vlastne Francúzsko prijalo švedský model spred pred pár dňami. Je tu teda záujem, trochu viac ako záujem, želanie niečo urobiť s prostitúciou a nerovnosťou medzi rodmi aj v iných častiach Európy. Je to správa, ktorá prichádza v hodnom období a podporíme ju. E, táto správa vychádza z toho, že prostitúcia je forma rodovej nerovnosti. Ak chceme rovnosť, tak musíme sa zbaviť z prostitúcie. No a samozrejme e, ide o to, že muži si kupujú sex od žien. Niekedy je to naopak. ale takýchto prípadov je veľmi málo. Vo veľkej miere ide o rodovú nerovnosť a um, mohli by sme ísť ešte ďalej a hovoriť o prostitúcii ako o forme násilia na ženách, pretože veľká väčšina žien, ktoré sú súčasťou prostitúcie, v podstate tam nechce byť keď som písala túto správu, tak sme mali e, okrúhly stôl a mnohé stretnutia s rozličnými aktérmi, e, hovorili sme o rozličných aspektoch. A bolo veľmi jasné, že hoci sú ženy, ktoré pracujú v e, sexuálnom priemysle a robia to z vlastného rozhodnutia, je tam ich menšina a počula som aj zaražajúce správy od tých, ktorí prežili, ktorí boli nutení eh, toto robiť, aby sa vymanili z chudoby. Nemali inú možnosť ako túto. Eh, išlo teda o prostitútky a veľká väčšina z nich berie drogy, pretože tá situácia je taká strašná, potrebujú z toho uniknúť. No a o toto ide, ide o veľmi vážnu tému. Uh, niečo, čo má vplyv globálny, ale určite európsky a ovplyvňuje to veľké mesta. Je tu aj prepojenie s obchodovaním s ľuďmi. To sa ma vždy dotýkala, pretože veľa žien e, pochádza z východnej Európy. Pokiaľ ide o Londýn, tak tam som to videla z prvej ruky. No a v Európe, v celé EÚ, EU, 76 tých, ktorí sú predmetov obchodovania, sú e, predmetom aj sexuálneho zneužívania. Takže je to forma násilia, pretože takéto je pozadie. Napriek tomuto všetkému si myslím, že aj druhú stranu argumentu treba predstaviť, pretože sú tu dve myšlienky, dve teórie v súvislosti s prostitúciou. Jedna je tá, k ktorej sa ja prikláňam, je to, že prostitúcia je porušením práv žien. A čo potrebujeme urobiť, je hľadať cesty na minimalizáciu prostitúcie, z toho by sme mali vychádzať. Avšak je tu aj ďalší spôsob, ako sa môžeme na túto vec pozerať, iný model, a síce, že prostitúcia podporuje uh, rodovú rovnosť, pretože ženy majú právo e, nakladať so svojim telom a ak sa rozhodnú, že chcú pracovať v tejto oblasti, tak je to ich voľba a mali by sme ich nechať. Ja sa k tomu neprikláňam. Myslím, že predtým, ako budeme pokračovať, by bolo dobré pozrieť sa trošku viac na zákony, pokiaľ ide o prostitúciu v rozličných členských krajinách. Najlepšie poznám Spojené kráľovstvo, odkiaľ pochádzam, kde ten zákon nie je celkom jasný. V podstate prostitúcia samotná nie je legálna, hoci je, teda je to zločin, ale všetko, čo je s tým spojené, je legálne, takže môžete sa táť niekde na rohu, vlastniť nejaký verejný dom. Toto všetko eh, je v poriadku, ale ženy sú obete a o to ide všade, kde prostitúcia legálna nie je, že ženy sa stávajú obeťami prostitúcie. Situácia je veľmi podobná v Írsku, hoci tam hľadajú spôsob na zmenu. Počuli sme o Francúzsku, kde sa vyvíja teda sprijalo také dôležité rozhodnutie na komplexnú zmenu pohľadu na prostitúciu. Existujú krajiny v Európskej únie, kde prostitúcia je legálna, Jedna z nich je Holandsko a e, Nemecko. A je zaujímavé, že obe tieto krajiny zlegalizovali prostitúciu e, takmer v rovnakom čase na začiatku roku 2000 a obe krajiny to začínajú ľutovať. Holandsko sa stalo prvou destináciou e, takejto sexuálnej turistiky, obchodovania s ľuďmi, e, so ženami. No a nemyslím si, že by s tým mohli byť spokojní. Počula som komentáre uh, amsterdamského starostu, ktorý sa stalo takým, Amsterdam sa stalo takým sexuálnym hlavným mestom Európy. V Nemecku je asi 400 tisíc prostitútok čo je 20 krát viac ako v susediacom Francúzsku ešte predtým, ako Francúzsko zmenilo tento zákon. Takže určite z dôkazov vyplýva, že keď sa zlegalizuje prostitúcia, tak v podstate sa nedosiahne nič, len sa to ešte zhorší. A ja si spomínam, keď bol svetový šampionát v Mníchove pred pár rokmi, tak e, sa urobila petícia členmi tohto výboru pretože bol veľký nárast e, sexuálnych služieb, ktoré sa ponúkali e, priamo tu, keďže to bolo legálne. A myslím si, že to podľa mňa si nikto z nás nežela. Ja celkom určite nie. Nechcem sa sama potľapkať po pleci, ale e, keď, boli, keď bola Olympiáda v Londýne, tak sme nemali uh, nič takéto, pretože to nebolo legálne. Čo teda chcem povedať je, že potrebujeme predložiť alebo predstaviť myšlienku modelu, ako vyriešiť prostitúciu v celej EÚ. A ja by som ehm, v prípade, že prejde tento návrh, e, tento švédsky návrh prejde vo Francúzsku a v iných krajinách, to bude znamenať, že budeme kriminalizovať tých, ktorí si kupujú sex, e, teda kupujúcich e, zvyčajne mužov. A toto ich odrádza, alebo má ich odrádzať. A ženy prestanú byť obeťami. Ja si myslím, že toto je správny spôsob, správne riešenie. Vidíme dôkazy zo Švédska, že odkedy vstúpil do platnosti tento zákon vo Švédsku, došlo k prudkému poklesu žien, ktoré sú prostitútkami na ulici a na to by sme sa mali zamerať, pretože ja nechcem nárast prostitúcie v Európskej únii. Myslím si, že prostitúcia je protirečí rodovej rovnosti a tento výbor a tento parlament by mal urobiť maximum preto, aby eliminoval dlhodobo a krátkodobo znížil, zredukoval prostitúciu v celej Európskej únii. Ďakujem pekne za tento úvod. A teraz otváram diskusiu. Pani Cornelisen je prvá na zozname. Ďakujem. Nie som tieňová spravodajkynia, je to pani Lunaček, ale nemohla prísť, takže ju zastúpim. Nie je tajomstvom, že ja som nepokladala za túto správu, za dobrú myšlienku, hlavne v, pred voľbami, keďže to rozdelí eh, rôzne eh, frakcie, táto téma sa týka skôr národných iniciatív, a viem, že moja frakcia um, bude tam určite rozkol Francúzov a Škandinácov, Španielov a ostatných. Takže táto téma nám pred voľbami veľmi nepomôže. Ale na rozdiel od EPP, kde je cestovná mapa pre LGBT a e, rovnosť, kde sa bojkotuje celá vec, nepredkladajú sa pozmeňujúce návrhy, my to určite tak neurobíme, budeme konštruktívni, predložíme naše stanoviská a pani Honeyball e, veľmi dobre opísala tie dve cesty je to porušenie ľudských práv, Francúzi, e, Škandinávci považujú túto skupinu, túto, tieto ženy za akúsi skupinu, zatiaľ čo ja to vnímam ako reštriktívnu politiku. Je to porušenie ľudských práv pre jednotlivcov. Moja matka skutočne tvrdo bojovala za to, aby sa mohla vyjadriť k tomu, čo sa s ňou deje E, aby mohla robiť svoje vlastné rozhodnutia. A ja si myslím, že my by sme toto nemali nikomu upierať. E, Chceme, aby boli všetky možnosti otvorené e, aj pre mňa v máji. Nechám ich otvorené. Veľmi sa zhodujeme na tom, že akákoľvek forma nútenej prostitúcie je strašná. Treba aj zábrať nejakékoľvek obchodovanie s ľuďmi taktiež. Uh, <clears throat> Takže ak je tam e, slovo nútená prostitúcia, tak e, by sme, ak by tam toto slovo bolo všade, tak by sme sa zhodli oveľa viac. O tomto sa dá hovoriť dlho, ale posledná pripomienka. Pravdepodobne veľa prostitútok by radšej si zvolilo inú profesiu, aby, ak by aspoň teda toľko zarobili, čo v tomto sektore. Ale my by sme im mali zaistiť tieto ďalšie možnosti, aby sa mohli rozhodnúť pre mm, ďalšie vzdelanie, pre pracovné príležitosti, programy, aby sa mohli vymaniť z tohto sektora, ak si to želajú, želajú zabezpečíme im otvorenie ďalších možností namiesto toho, že by sme ich len upreli túto a potom ich nechali žiť v chudobe. Takže hľadajme to, v čom sa zhodneme. Bolo by dobre a veľmi nápomocné, keby sme v správe zaviedli na mnohé miesta slovo nutený Pani Ovier. Ďakujem. Ďakujem spravodajkyni a myslím si, že smer tejto správy je správny. Vrátanie prístupu k prostitúcii, ktorá bráni rodovej rovnosti. Takmer 95 prostitútok trpí určitým násilím. Väčšina z nich pochádza z krajín, kde sú veľmi nízke životné štandardy a to znamená, že sú to prostitútky z uh, hospodárskych dôvodov, sú obeťami z rozličných dôvodov. 90% z nich je závislá na pasakoch, ktorých využívajú ktorí kontrolujú e, túto oblasť. Je to organizovaný zločin, týka sa to mentálnej aj fyzickej e, formy násilia. Toto je relevantné v e, tejto oblasti. Reakcia členských krajín v tom zmysle, že regulujú tento trh by sa dala rozdeliť na tri časti. Prostitútky aj pasáci buď e, môžu konať e, legálne, po druhé iba pasáci sú kriminalizovaní a ak krajiny, ktoré kriminalizujú prostitúciu, ja už týchto prostriedkov v rozličných členských krajinách ukázala, že členské krajiny v prvej skupine pociťujú čoraz akútnejšie nepodstatne od tohto rozhodnutia. Druhá skupina, kde pasáci sú kriminalizovaní, cieľ sa nedosiahol. Napríklad v mojej domovskej krajine v Estonsku prostitútky teraz sú registrované ako nezávislá živnosť, ale kupliarstvo E, je ešte naďalej chránené. Niečo ako také tiene, ktoré nikto nepostihuje, ale e, polícia e, ich nemôže s nimi efektívne bojovať. Jediný správny prístup je ten smer, kedy sa kriminalizuje kupovanie sexu aj kupliarstvo. V jazyku trhového hospodárstva v prípade, že nie je dopyt nie je ani ponuka. Ako realistka viem, že toto nebude jednoduché. Sú tu rozličné názory v každej politickej skupine vrátane ALDE a my určite predložíme naše návrhy na zmeny. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Thompson. Ďakujem, pán predseda, len chcem niečo objasniť ohľadom Škandinávie, kardy pani Cornelisen. V Dánsku e, prostitúcia nie je zločinom. V Dánsku kupiastvo je zakázané, je to nelegálne, ale ak je niekto prostitútka, je to úplne legálne. Vedenie verejného domu je nelegálne, čiže mm, môžete zarábať e, prostriedky e, na tomto biznise a štát e, je akýmsi najväčším kupliarom, takže diskusie prebiehajú, vláda je proti kriminalizácii e, klientov. A myslím si, že veľká väčšina v Dánskom parlamente je proti kriminalizácii tohto odvetvia. Čo je zaujímavé, keď sa diskutuje o kriminalizácii alebo o legalizácii Legalizácia by mala závisieť od toho, že keď sa na to pozrieme, mali by sme to považovať za normálnu profesiu, ale nie je to tak. E, in, nemôžete ísť do pracovného centra a tam vás pošlú do nejakého verejného domu, pretože táto profesia je špecifická. E, v Európe máme pracovné profesie, kde hrozia rizika. A v, počas posledného mandátu jeden z mojich kolegov tu z strany socialistov a demokratov bol veľmi za zlegalizovanie prostitúciu. Ona e, napísala správu o násilí proti prostitútkám a nemecká pravicová vláda Ministerstvo pre sociálne otázky e, malo oddelenie, ktoré sa volalo služby a oni urobili film o troch prostitútkach a všetky boli za prostitúciu a jedna z nich povedala, e, mám štyri deti, mám veľa práce, toto je tvrdá práca, každý deň ma znasilňujú, bijú a podobne. E, no a my zvyčajne neumožňujeme existujúciu takýchto profesí. A tu sa hovorilo o násilí proti prostitútkam v tomto výbore. Ukázali sa tu tieto fakty, takže nemôžeme porovnávať prostitúciu s normálnymi profesiami. Ak v pracovnom centre môžete požiadať o nejakú prácu, oni vám nejakú ponúknu, tak potom je to práca ako každá iná, ale ľudia sú pokryteckí. Je tu dvojitá morálka, takto by to nemalo byť. Ľudia, ktorí sú za prostitúciu, si toto musia uvedomať, uvedomiť realitu. Toto nie je normálna práca. A ešte by som chcela niečo povedať k číslam. Francúzska vláda hovorí, že 90 prostitútok vo Francúzsku eh, je predmetom obchodovania. Mm, anglická policia hovorí, že 80 z nich je v takejto situácii. Čiže táto sloboda sa ťažko nachádza a v podstate e, francúzska vláda prišla s legislatívou, tohto druhu kvôli obchodovaniu so ženami. Ja som bola v Rumunsku a stretla som sa s mnohými mimovládkami, kde sa zaoberali aj týmto problémom a hovorili, že tieto ženy idú do krajín, kde je e, prostitúcia legálna. Tam je tento počet oveľa väčší ako v iných prípadoch. Je to obrovský problém v Holandsku ako aj v Nemecku. Hoci uh, je tam prostitúcia legálna. Mali by sme sa na to pozrieť a ľudia by mali prestať s tým pokritectvom, ak chcú legálnu prostitúciu, ak chcú, aby prostitúcia bola rovnakým mm, profesiou ako niekde inde, tak to potom treba dať aj ako ponuku do pracovných centier. Eh, fråga om eh, Ďakujem pekne. Chce sa niekto za komisiu vyjadriť? Pani Hastre, nech sa páči. Prepačte, pani Zuber. Brigáda. Um... Ďakujem pekne. Obhajujeme pohľad kriminalizácie prostitúcie a taktiež tých, ktorí e, vyhľadávajú kopliarstvo. Domnievame sa, že žiadna prostitútka je obeťou a musíme k nej pristupovať ako k obeti. Domnievame sa, že prostitúcia je násilím a nemyslíme si, že násilie môže byť e, nejako dobrovoľné myšlienka vnímania prostitúcie ako e, bežného zamestnania za, samozrejme závisí od toho, ako vnímate zamestnanie. My si nemyslíme, že zamestnanie je len spôsobom zarábania peňazí, je to spôsob e, seba naplnenia, seba realizácia, taktiež to je spôsob, ako prispievame k spoločnosti, v ktorej žijeme. Ja si nemyslím, že ak e, niekto dáva mužom sexuálne potešenie za peniaze, takže by tým nejako výrazne prispieval k rozvoju spoločnosti a k blahu spoločnosti. Teda v zásade sa zhodneme, nie úplne vo všetkom, ale vo všeobecnosti súhlasíme s tým, čo sa tu píše. Teraz sa vyjadrím k otázkam štatistiky. Keď som si čítala túto správu, napadlo mi viacero vecí, ktoré by sa dali predložiť ako pozmeňovacie návrhy. Predovšetkým musíme preskúmať nové fenomény, ktoré zrejme e, vznikli veľmi nedávno v súvislosti s prostitúciou. Napríklad ženy s rôznymi sociálno-ekonomickými zázemiami v porovnaní s väčšinou žien, ktoré pôsobia v prostitúcii. Musíme e, si teda uvedomiť, či tam dochádza k nejakej zmene alebo nie. Taktiež si myslíme, že je potrebné zdôrazňovať aspekty sociálneho začlenenia a prevencie, ako aj sledovania tohto vývoja zo strany štátu to by nemalo mať len formu rôznych spôsobov nápravy a vyživného, ale aj e, rôznych iných opatrení, e, formy pomoci týmto ženám. Taktiež si myslíme, že asociácie a organizácie, ktoré prijímajú a starajú sa o ženy, ktoré pôsobia ako prostitútky, e, potrebujú väčšiu mieru podpory. A ďalej je tu otázka reklamy, predaje sexuálnych služieb. Aby som to povedala takto v úvodzovkách, to často vidíme v úplne bežných novinách. Zrejme e, to spadá do inej legislatívy, ale u nás v Portugalsku akékoľvek denníky alebo týždenníky môžu zverejniť na jednej strane článok o ľudských právach a na ďalšej strane obrázky žien, ktoré predávajú tzv. sexuálne služby. Myslím, že toto treba riešiť. Ďakujeme. Teraz sa obraciame ku komisii. Nech sa páči, pani Fostre. Ďakujem za slovo. Ďakujeme za túto veľmi zaujímavú diskusiu. Podľa údajov Eurostatu za príklad 2013 sexuálne zneužívanie je najrozšírenejšou formou obchodovania s ľuďmi v EÚ. Ženy a dievčatá predstavujú veľkú väčšinu všetkých obetí, konkrétne 96 Tieto údaje popisujú veľmi významnú rodovú dimenziu obchodovania s ľuďmi Európska komisia uznáva prepojenie medzi obchodovaním s ľuďmi, so ženami a taktiež s prostitúciou. Ale pokiaľ ide o politiku v oblasti prostitúcie, toto je naďalej v kompetencii členských štátov a nie v kompetencii Európskej únie. Môžeme skonštatovať, že prístupy členských štátov k prostitúcii taktiež národná legislatíva a taktiež jej praktické plnenie do veľkej miery sú odlišné v EÚ. Plnenie sledovanie legislatívy na národnej úrovni e, dokonca často nie je e, v, rovnaké ani v rámci jednej krajiny. Takéto národné prístupy vychádzajú jednak z historického kontextu, aj z politického a filozofického e, kontextu. Európska únia má jasný mandát a kompetencie v tom, kedy prostitúcia spadá e, do e, oblasti obchodovania s ľuďmi. Chcela by som pripomenúť, že Európska únia prijala veľmi rozsiahly právny a politický rámec e, boj proti obchodovaniu s ľuďmi, konkrétne smernica z roku 2011 číslo 36, ktorá hovorí o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a že sa zameriava na obete. Drží sa prístupu zameraného na ľuďmi a taktiež e, je špecifická, čo sa týka rodovej príslušnosti. Chcela by som vás informovať, že nedávne stanoviska boli zaslané členským štátom, ktoré neinformovali komisiu o svojich e, opatreniach e, transponovania tejto smernice. Nemôžeme sa zameriavať na obete bez toho, aby sme riešili otázku dopytu. To je e, samozrejme veľmi výrazný aspekt právneho rámca na úrovni EÚ. Smernica vytvára právne záväzky členských štátov znižovať dopyt. Smernica taktiež žiada členské štáty, aby zvážili stanovenie využívania týchto e, služieb ako trestný čin s vedomím toho, že ide o obeď, ktorá poskytuje takéto služby. Podľa smernice Európska komisia predložili parlamentu aj rade v roku 2016 správu o dopade takýchto opatrení spolu, ak to bude potrebné, aj s ďalším politickým návrhom pre každú jednu ženu, e, ktorá je predmetom uchodovne s ľuďmi, existuje e, klient, užívateľ, ktorý žiada o jej služby v tejto diskusii pri týchto témach sa musíme zamerať eh, aj na niektoré zložité otázky, ako napríklad v akom poradí, respektíve v akých iných oblastiach, oblastiach eh, trestnej činnosti dochádza k takéto činnosti eh, bez toho, aby sa to považovalo za trestné činy. Ako viete, európsku legislatívu doplňuje aj európsky politický rámec a tým je Európska stratégia na ceste k odstráneniu obchodovania s ľuďmi na obdobie 2012 až 2016. Táto stratégia obsahuje 40 konkrétnych krokov pre komisiu, pre agentúry EÚ a aj samozrejme pre členské štáty. Stratégia bola schválená na rade v oktobri 2012. Mnoho z krokov, ktoré sa popisujú v tejto stratégii, sa týkajú sexuálneho zneužívania žien, ako napríklad prevencia, taktiež znižovanie dopytu, ale aj osvetovej kampane, taktiež výskumy zelen národovej príslušnosti a ďalšie iné činnosti. Stratégia taktiež popisuje kroky s niektorými tretimi krajinami, aby sa lepšie riešil problém obchodovania s ľuďmi. Uspostili sme taktiež štúdiu o rodových dimenziách obchodovania s ľuďmi pričom e, nám táto štúdia poskytne lepší prehľad o tom, ako rodová príslušnosť súvisí s zraniteľnosťou e, a s obeťami tohto obchodovania. Čo sa týka externej dimenzie, tento dokument tak e, o spolupráci Európskej únie s neeurópskymi krajinami taktiež je základom našej práce. Druhá implementačná správa bola schválená v decembri 2012 obsahuje zoznam e, prioritných krajín a regiónov pre ďalšie posilnenie a lepšie zameranie spolupráce v riešení problémov obchodovania s ľuďmi. Komisia a ESVČ spolupracujú na akomsi inventári, aby e, dokázali zmapovať aktuálne dostupné nástroje a financované projekty, ktoré e, zahrňme aj spoluprácu Európskej únie alebo členských štátov v tejto oblasti v tretich krajinách a v regiónoch, tak aby sme lepšie e, zoperatívnili náš prístup. Ďalej prikladáme veľký význam lepšej ochrane a pomoci obetiam. Okrem toho v tomto kontexte by som chcela zdôrazniť, že na základe programu DAFNE Komisia financovala viacero projektov, ktoré sa zameriavajú na ženy v e, prostitúcii a vnímame ich e, ako zraniteľnú skupinu, ktorá je vystavená riziku násilia. Chcela by som ešte zdôrazniť e, stanovisko Európskeho koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ako viete, pôvodne to bolo obsahnuté v štokholmskom programe a potom sa to prebralo ako smernica e, z roku 2011-36 e, proti obchodovaniu s ľuďmi. Tento koordinátor má na starosti zlepšenie koordináciu a koherentnosť medzi členskými štátmi a inštitúciami, aj agentúrami a medzinárodnými aktérmi a taktiež rozvoj existujúcich a nových politických rozhodnutí v tejto oblasti. Tento koordinátor taktiež monitoruje implementáciu nových a integrovaných stratégií EÚ a taktiež poskytuje strategické politické orientácie pre zahraničnú politiku Európskej únie v tejto oblasti. Na záver by som chcela povedať, že tým, že budeme riešiť korenie týchto problémov, sa nám môže podariť viac prispieť k nášmu spoločnému úsiliu odstrániť tento fenomén úplne. Ďakujem. Thank you so much for that and I will say that... Ďakujeme pekne. Myslím, že ste nám poskytli naozaj veľmi cenné informácie taktiež e, o stanovisku komisie v mnohých oblastiach. Osobne vám môžem povedať, e, že ma veľmi zaujalo vaše vyjadrenie o dopite. To je samozrejme veľmi dôležitou súčasťou celého tohto riešenia témy prostitúcie. Taktiež musíme zdôrazniť prepojenia medzi prostitúciou a obchodovaním s ľuďmi. Ja si myslím, že e, je takto tiež veľmi dôležité to zdôrazniť. Ďakujeme za tieto vaše informácie. Teraz dávam slovo späť e, pani Hannibal ako spravodajky. Nech sa páči pre záverečné slova. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať komisii. Bolo to naozaj veľmi pre nás užitočné, pretože nám e, celú vec vaše vyjadrenie položilo do kontextu. Hovoríme tu totiž nielen o celkovom kontexte rodovej rovnosti, ale o obchodovaní s ľuďmi. E, čísla, ktoré ste spomenuli, nám naznačujú, že 96 všetkých tých, e, ktorí sa dostávajú do EÚ ako predmet obchodovania, sú ženy a sú tu preto, aby boli práve predmetom e, sexuálneho zneužívania. To je naozaj nehorázne takéto vysoké číslo. Taktiež ma zaujalo ďalšie číslo, respektíve vyjadrenie e, kolegyne, ktorá hovorila o reklamách a prostitúcie v novinách. Ja som robila taký malý výskum v londýnskych e, novinách zhruba pred troma rokmi a Polícia v Londýne je presvedčená o tom, že existuje veľmi priame prepojenie a že tieto inzeráty sú vlastne inzerátmi žien, respektíve aj služby. A sú to ženy, ktoré boli predmetom obchodovania teda celá táto téma obchodovania s ľuďmi je naozaj kľúčovým dôvodom, prečo by sme sa mali tejto téme venovať a taktiež to súvisí e, s tou nútenosťou, pretože ak 96% všetkých tých, ktorých sú zapojení do sexuálneho zneužívania v EÚ, sú práve obete obchodovania s ľuďmi, tak je úplne zjavné, že sú nútení do takejto činnosti. Toto všetko súvisí s tým, že ženy sú nútené poskytovať e, tieto služby proti svojej vlastnej vôli a je len naozaj veľmi malý e, podiel tých žien, ktoré to robia dobrovoľne a ani si nesom istá, či by to naozaj e, prestali robiť, e, keby sa to zakázalo. Nikto im v tom predsa nezabráni. Rozhodne sú dôkazy, že by sa znížila miera obchodovania s ľuďmi a taktiež sú dôkazy o tom, že švédsky model naozaj priniesol zníženie dopytu. Toto je teda rozhodne trend, ktorý by sme sa mali uberať aj my. Isté, že chápem, že je to v kompetencii členských štátov, ale jasne sa ukazuje, že sú tu do istej miery kompetencie EÚ, pretože obchodovanie s ľuďmi a tá cezhraničnosť tohto fenoménu rozhodne je problémom EÚ. Na záver by som chcela povedať niečo, čo spomenula pani Thompson. Prostitúcia nie je bežným zamestnaním. Nemôžete predsa ísť na úrad práce a povedať, že o takéto zamestnanie sa uchádzate a vypýtať si od nich pracovné ponuky. Rozhodne to nie je bežné zamestnanie je to zamestnanie, ktoré je výsledkom našej spoločnosti, kde existuje nerovnosť medzi mužmi a ženami a kde si muži naďalej myslia, že si môžu sexuálne služby kupovať od žien. My tu dnes e, robíme niečo, o čo sa snaží aj švedský model, a to je znižovanie dopytu. Vo Francúzsku vidíme, že konečne v celej Európe sa začíname uvedomovať, čo znamená prostitúcia a že konečne začíname proti nej príjmať aj kroky. Ďakujeme pekne. Čo sa týka časového plánu, lehota na pozmeňovacie námrhy vyprší 12. decembra o 17. hodine. A po výbore budeme hlasovať o tomto návrhu 23. januára. A pravdepodobne sa to dostane do pléna vo februári, na 2. februárovej plenárke. Teraz prejdeme e, ďalej v našom programe k bodu 8. kde o odstránenie mučenia vo svete. Dávam slovo pani Janu Kadakis. Thank you. Ďakujem. Ja by som sa chcela poďakovať trom eh, poslancom, ktorí tu zostali až do trpkého konca, hlavne Mary Honeyball, ktorá musí ešte chytiť vlak. Eh, mám pocit, že už sa s nami lúčia, už eh, tak vypli aj kúrenie a hovoríme o odstranení mučenia vo svete a E, to z rodového hľadiska, e, čiže so zameraním sa na ženy. Existuje nekonečný zoznam spôsobov e, mučenia, tyrania, násilia, nutených sobášov, znásilňovania, ukameňovania a môžem ich vymenovať oveľa viac, ktoré sme nezahrnuli, ale mali by sme a bolo by prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov potrebné pridať ďalšie oblasti. Žiaľ, mučenie to je e, fenomén, ktorý sa rozširuje a Definície OSN sú už troška zastaralé, pretože už nezodpovedajú novým spôsobom týrania. Dúfam, že ste si mohli prečítať túto správu a že prispiejete pozmenujúcimi návrhmi. A teraz e, by som e, bola rada, keby sa k tomu vyjadrili kolegyne a kolegovia. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcela zablahoželať eh, spravodajkyni za návrh eh, stanoviska. Myslím, že sa posilní otázka práv žien eh, s osobitným dôrazom na ženy v rozvojových krajinách hovorí sa tu o ženskej obriezke, kam, kam, kameňovaní žien, nutené sobaše, to sú všetko eh, javy, ktoré treba vnímať ako formy mučenia. Európska únia by to všetko mala zohľadňovať aj pri programoch pomoci a pri uzatváraní obchodných dohod s tretími krajinami. Eh, mrzačenie ženských pohlavných eh, orgánov je formou mučenia, pretože ženy Eh, ovplyvňuje na eh, celý život a preto by EÚ v tomto smere mala urobiť kroky. Naozaj musíme to pomenovať tak, ako to je. Je to forma mučenia rozšíreným problémom je aj domáce násilie. Čoraz viac žien sa stáva obeťov e, domáceho násilia e, a je to, ich počet je väčší než počet žien, ktoré sú obeťov, e, malárie, rakoviny a ďalších chorôb. Toto je vec, ktorej musíme v dnešnej dobe venovať pozornosť. Takisto Eh, osoby LGBT. To je osobitná skupina, ktorej treba venovať pozornosť. Spravodajkynia poukazuje na dôležitosť týchto otázok v súvislosti s právami žien a môžem teda len podporiť tento návrh stanoviska. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ehm, a teraz pani Januka Dakis, nech sa páči. Tak som Wikipedia. Ehm, veľmi pekne ďakujem. Takže si udelím slovo ako tieňový spravodajca. Chcel by som sa takisto poďakovať pani Janu Kadakis za vynikajúcu, e, vynikajúce stanovisko, v ktorom e, zachytila všetky tie dôležité body. Hovorili ste o právach osôb LGBT, Hovorili ste o dôležitosti boja proti rodovému sexuálnemu násiliu a vykoristovaniu. Naozaj si myslím, že ste pokryli tie najdôležitejšie veci. Ehm, predsa však predložím niektoré um, pozmeňujúce návrhy týkajúce sa um, uznesenia OSN 1325 a 1889, kde ide o vzdelávanie a zvyšovanie povedomia. Existuje aj veľmi dôležitý e, text UNICEFu a aj úsilie UNICEFu v tejto oblasti. Takisto otázka zastúpenia žien je dôležitá, pretože je dôležité, aby sme na rozhodovacej úrovni mali vyššiu rodovú rovnosť, pretože v týchto jednotlivých organizáciách rozhodnutia príjmajú hlavne hlavne muži, ale keď hovoríme o týchto otázkach, by bolo dôležité, aby v rozhodovacích orgánoch boli výraznejšie zastúpené aj ženy. Okrem toho si myslím, že by bolo dobré povedať niečo aj o medzinárodných dohovoroch týkajúcich sa žien. A v každom prípade ďakujem, blahoželám za, tento, za toto stanovisko, ten návrh je vynikajúci a teraz odovzdávam e, slovo naspäť vám. E, mám pocit, no naozaj to nemôžem ako odmietnúť e, túto výzvu po, po, prekladateľ, tlmočník, pardon, použil slovo brilliant, e, takže to je skvelá správa. E, ďakujem, ale ešte e, sú rôzne veci, o ktoré je možné stanovisko obohatiť, ale mala som k dispozícii obmedzený priestor. No musím si to vážne prediskutovať s tlmočníkmi. A teraz po švedsky zase? pokiaľ ide o harmonogram na tento bod, 13. E, decembra na poludnie je posledný termín na podávanie pozmeňujúcich návrhov. Bude sa 22. 23. Výbora, vý, e, januára o tom e, hlasovať v tomto výbore v APETE 23. februára. Teraz sa dostávame k bodu 9 rôzne, tam nie je nič nič. A posledný bod 10 e, sa týka ďalších termínov. Je to 16. decembra od 15 do 18.30 v Bruseli. Ďakujem veľmi pekne. Končíme hodinu a 13 minút, hodinu a 7 minút pred uh, koncom, respektíve pred uh, uh, 18.30, takže ďakujem aj tlmočníkom. Wow. <laughs>